finančných zámov EÚ smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej polnospodárskej politiky, takže spravodajca má teraz 4 minúty. Vážená pani predsednička, pán podpredseda Timmermans, potrebujeme efektívnosť pri pohľade na 40 tisíc transakcií v poľnohospodárskej politike e, kontrola stojí asi 4 milióny eur ročne a tie predpisy, ktorými sa riadí e, SPP, sú stále zložitejšie a očakáva sa, že monitorovanie bude stať okolo 58 miliard eur takže rozpočet e, SPP bude rásť, ak sa nič nestane. A, takže teraz sa odhaduje, že 4 miliardy eur a, to stojí na úrovni členského štátu. A farmári sú vystavení nekonečným a, papierovačkám, ktoré musia, papierom, ktoré musia predkladať vnútroštátnym orgánom vzhľadom na veľmi zložité a stále zložitejšie kontrolné mechanizmy. Jeden fínsky farmár ilustroval tú absurdnosť tým, e, že e, vedľa seba poukázal všetky formuláre, ktoré sú ročne vyžadované od orgánov a tieto dokumenty predstavovali viac než 33 metrov do dĺžky. To je približne dĺžka dvoch dvoch radov e, tu e, v tejto zasadacej miestnosti. A keď sa nám nepodarí zoštíhliť e, tieto nároky a uľahčiť túto záťaž tak e, vlastne ohrozujeme e, tých, ktorí sú nováčikmi v SPP. A um, toto nie je len záležitosť polnohospodárstva. Tieto zložité predpisy a kontroly znamenajú, že sa peniaze e, daňovníkov nevynakladajú efektívne. A čo je ešte horšie, s neefektívnosťou prichádza aj neistota, pokiaľ ide o korektné a zodpovedné využívanie peňazí EÚ. A e, správa, ktorú teraz máme, trvá na tom, že definícia výsledkov e, s ohľadom na kontrolu by mala sa týkať predovšetkým kvality kontrol a administratívneho systému v členských štátoch. To znamená efektívnosť, konzistentnosť a spolahlivosť e, riadiacich a certifikačných agentúr. Aby sa znížila záťaž na príjemcov, orgány by sa mali organizovať e, kontroly na mieste takým spôsobom, aby nevystavovali farmárov viac stranným a viacnásobným kontrolám zo strany orgánov a e, auditorov. A to treba e, urobiť tak, aby sa prijala schéma zjednodušenia treba identifikovať tých najlepšie a najhoršie e, si počínajúce členské štáty a tých najlepších treba odmeniť e, zníženou e, kontrolou. Niekde sa objavujú podozrenia, že toto nie je v záujme únie, ale dovolte mi zdôrazniť, že takýto strach je neopodstatnený a kľúčom takéhoto prístupu je zdieľanie najlepších postupov a skúseností súvislosti s tými členskými štátmi, e, ktorým sa darí najlepšie. A kľúčovým faktorom za uvažovaním tejto správy je zjednodušenie. Zjednodušenie je nevyhnutné. Komisia ide týmto e, smerom a takýto by sa mal vydať aj parlament. E, Spravodajca chce, aby boli farmári nezaťažovaní, aby nesedeli pri stoloch, ale aby pracovali na poliach a aby sa peniaze e, daňovníkov vynakladali čo najefektívnejšie. Ďakujem a teraz e, ideme na 5-minútovú e, diskusiu. Pani Nováková, máte minútu. Ďakujem. че пиар на тази Myslím si, že to najlepšie cvičenie PR je podpora výsledkov a výkonu. Um, a naše spoločné úsilie. Myslím si, že a, pán Sarvama urobil veľmi dobrú prácu a že sme sa naozaj poučili z jeho správy. Dlhé a ťažkopádne kontroly nepomáhajú. Je veľmi dôležité urýchliť všetky postupy pri platbách a tí, e, ktorým sa darí dobre, tí by mali byť e, kontrolovaní e, menej. A naopak, treba znížiť byrokraciu a treba využívať e, elektronické cesty a technológie. To nám všetkým pomôže optimalizovať našu prácu a zlepšiť e, výkonnosť projektov. Pán Kaputo, tiež minúta. Ďakujem. Pokiaľ ide o náklady na reformu SPP, vytvára sa tu ešte zložitejšia štruktúra a aktivity treba zjednodušiť. E, treba zjednodušiť postupy, e, postupy kontrol, treba znížiť náklady na kontroly. A keď sa nám to nepodarí, čo najskôr bude to mať e, hrozné následky. Takže komisia musí vziať do úvahy aj správy agentúr a organizácií. Takže musíme sankcionovať tých, ktorí e, vytvárajú e, falšované materiály a dokumenty. E, to znamená, že treba sa na nich zamerať v kontrolách a ktoré členské štáty treba pomenovať, ktoré majú lepší systém, ktoré majú horší systém, tie, ktoré majú lepší systém, treba kontrolovať menej a e, dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si už dali. Pane Rope? Ďakujem, pani predsedníčka. E, chcem privítať e, túto iniciatívu a obrátiť sa na komisiu, aby využila zjednodušenie SPP. Je dôležité uľahčiť e, život e, farmárom a tu je veľmi dôležité aj ozeleňovanie a e, treba potrebené polnohospodárstvo viacgeneračné e, podniky, ľudí, ktorí celé generácie pracujú v tejto oblasti. E, treba povedať, že v novom období sa zmenilo veľa predpisov a komisia by mala povzbudiť agentúry, aby využili túto príležitosť, aby začali so soft opatreniami a školeniami. Ďakujem, pán Marajas. pani predsedníčka. Byrokracia a zložitosť SPP je naozaj závažná a je to kľúčová téma, ktorú treba vyriešiť. Kľúčom musí byť zjednodušenie systému, tak aby sa zlepšila efektívnosť a výnos e, ktorý príde z dotácií. Ale na to potrebujeme mať riešenia pre základné problémy v polnospodárstve. V mojej krajine um, Mm, je život e, pre farmárov veľmi e, zložitý, najmä vzhľadom na e, prírodné katastrofy, nízku úrodu a k tomu sa ešte pripája to, že sa implementujú opatrenia, ktoré implementuje trojka Dane sa zvýšili o 150 a zároveň ruské embargo e, vlastne e, ničí e, farmárov a toto by malo viesť k priamej podpore farmárov, ako to vyplýva aj z memoranda. Ďakujem, pani predsedníčka. Hovoríme o veľmi závažnom probléme ale máme pred sebou vynikajúcu správu, ktorú pripravil vynikajúci kolega, ktorý sa dotkol práve jadra problému. A na základe toho, čo povedal, vlastne už nemusíme veľa dodávať. Efektívnosť je kľúčové slovo a toto sa je teraz, keď máme pred sebou jasný rámec toho, v čom je problém. Inými slovami, 50 miliónov aktov, čo e, viedlo k 4 miliardám a 17 všetkých peňazí, ktoré sú vyčlenené na SPP, sú nakoniec vynakladané na kontroly a supervíziu, takže nie sme schopní e, tieto peniaze nakladať efektívnejšie. Takže dávajme pozor na to, čo hovorí táto správa. A tí, ktorí nakoniec e, vyhrajú, to sú tí, ktorí majú prínos z byrokracie. Takže musíme sa zbaviť e, byrokracie, administratívnej záťaže, potrebujeme inovatívne riešenia e, samokontroly a podobné. Ďakujem pekne. Teraz Komisár Timmermans, nech sa páči. Ďakujem. Ide o to, ako vlastne zvýšiť efektívnosť kontrol, aby sme museli vykonávať kontroly na mieste, zjednodušenie pravidel, aby sa ľahšie implementovať, aby polnohospodári s ním mohli lepšie pracovať, aby pre samotné orgány bolo jednoduchšie vykonávať kontroly. Phil Hogan už vlastne začal, ako ste už viacerí z vás konštatovali, pokiaľ je toto úsilie zjednodušenia a podarilo sa dosiahnuť značný pokrok. Dostali sme viaceré príspevky od všetkých zainteresovaných subjektov. Niektoré zmeny sa už podarilo implementovať a komisia predstaví v najbližších mesiacoch ďalšie návrhy. Ale nemusíme čakať na nejaké nové pravidlá, aby sme nejakým spôsobom ovplyvnili počet kontrol, s ktorými sú komfortovaní polnospodári. Už aktuálne pravidlá umožňujú členským štátom, aby mali spolahlivé systémy riadenia, aby znížili počet kontrol na mieste. Niektoré členské štáty prejavili záujem, aby využili tieto možnosti. Pokiaľ ide o služby komisie, tie s nimi vedú úzkú spoluprácu, aby zabezpečili e, všetky možné podmienky na to, aby sa táto redukcia samozrejme zabezpečila. Samozrejme ide o lepšiu implementáciu Ehm, pravidiel, predpisov. Máme tu určitú zodpovednosť, aby sme vlastne zabezpečili to, aby sa riadným spôsobom využívali peniaze daných poplatníkov, aby slúžili samotnému účelu. Zároveň v rámci aktuálnych pravidel sa pozbudujú členské štáty, aby organizovali kontroly takým spôsobom, aby znížili záťaž pre polnospodárov. Nesieme ani zabúdať na to, že iba 5 polnospodárov sú kontrolované na mieste, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu s pravidlami SPP. Väčšina, kontrol, ktoré sú, ktorým sú konfrontom vyplývajú z vnútroštátnej legislatívy a sú tam e, pravidlá, ktoré sa týkajú krížovej súladu a Samozrejme chápem, že pre polnospodári to v zásade jedno, či tie kontroly súvisia s pravidlami Bruselu alebo ich vlastného členského štátu a samozrejme majú pravdu, že mali by ich tých kontrol menej, mali byť hlavne polnospodármi a nie administrátormi. Myslím si, že členské štáty mohli využiť možnosti, ktoré tu sú, aby zoskupili svoje kontroly, ktoré vyplývajú z, povinnosti, z povinnosti v rámci SPP, aby využili teda tieto možnosti. Ako som už vravel, kontroly sú a budú aj nadalej nevyhnutné súvisia s pravidlom členských štátov, ako aj pravidlami EÚ. Tu ide o naplnenie podmienok na vyplatenie pomoci. Samozrejme dôležité je preveriť to, či takéto požiadavky boli naplnené pokiaľ ide o to, čiže čím viac je tu pravidiel a čím komplexnejšie sú, o to viac kontrol, tam je daní poplatníci majú právo vedieť, či podpory vyplácané z e, rozpočtu EÚ sa využili primeraným spôsobom a preto nebudeme súhlasiť žiadnym návrhom, ktorý mohol nejakým spôsobom ohroziť dobré finančné riadenie rozpočtu EÚ. No a na záver si musíme sami poli otázku, či miera pochybenia dvoch. 2% je primeraný benchmark pre komplexné politiky, ako je SPP a či to je relevantné aj pre vidiecký rozvoj. V tomto kontexte je dôležité hovoriť aj o akceptovateľnom prepojení medzi nákladmi a prospechmi samotných kontrol. Je tu o nové úvahy a Eh, ktoré, ak by sa nové úvahy nezaoberali aj týmito aspektami, bolo by to premená šanca. Pokiaľ spoločnú spoločenskú politiku je a bude eh, pilierom spoločnej európskej politiky aj v našom spoločnom záujme, aby táto politika bola efektívna a aby fungovala čo najlepšie, podporovala polnospodárov ako aj občanov. Daní poplatníci chcú mať istotu, že sa ich prostriedky vynakladajú primeraným spôsobom. Chcem sa poďakovať skutočne pánovi Sarvama za jeho správu, ktorý prispie k aktuálnej diskusii o zjednodušení SPP. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán komisár. Končím rozpravu. Hlasovanie o správe bude zajtra. Kolegyne, kolegovia, postupujeme